všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí si vypočuli príspevky ostatných. Ďakujeme komisárovi Dalimu, že ostal až do konca. Týmto pánom dokončili. A tento bod programu zajtra 1. decembra 2011